Good afternoon, colleagues. The session. Dobré popoludne, kolegovia. Takže schôdza, ktorá bola 16. prerušená, teraz opäť začína. Prosím, usaďte sa. Ďakujem. Ďakujem, milí kolegovia. Kolegovia, takže začneme s našou schôdzou, takže prosím, úsaďte sa a prestaňte sa medzi sebou rozprávať.